Okay, we start. Dobre, takže začneme. Je tu už niekto z sekretariátu? Nikto? Dobre, srdečne vás vítam. Srdečne vás vítam. Vidíte, že dnes sú tu kvetiny, pretože to je mimoriadne dôležité zasadnutie. No, ale žarty bokom. No a začneme, máme pomerne veľa vecí na programe a preto by sme mali aj presne začať. Prvá otázka znie k programu schôdze, ktorý teda máte pred sebou. Chcel by som povedať, že bod 17a doplníme a to o rezolúcii číslo 16 sa budeme rozprávať ešte kolegovia ma požiadali, aby sme o tom teda uskročili debatu, teda uznesenie COP16. Ďalšia vec. Viete, že pred nejakým časom sme, sme kvôli poradám na výbor, alebo rozprávam na výbore Envy, a rozmýšľali nad tým, ako, aké stanovisko zaujate ako uzneseniu COP16. Dohodli sme sa na tom, že sami príjmeme uznesenie na no to kúpala pani Korhola, hm, ďalej sa na tom podielala pani Ulfskok, Ek, Turnovský, Žadu, Matias a Cavela. Tento kompromis všetci spoločne vypracovali, bol neskôr podpísaný. No a podľa dohody som to poslal do výboru Envy. Predpokladám, že je to aj prijaté a bude to opätovne programom e, predmetom hlasovania. No. Takže kolegovia chceli o tom hovoriť, dodali sme nový bod 17a e, a tým je program vybavený no a môžeme pristúpiť, teda respektíve nemôžeme, už skoro by sme mohli pristúpiť k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 až 2020. Viete, Viete, že v rámci tejto rozpravy a debaty sa uskutočnilo mm, sa uskutočnili veľmi intenzívne diskusie. Naposledy sme však boli pod určitým časovým tlakom, no a kvôli tomu sme kolegyni Kolárskej Bobinskej slúbili, že ešte raz sa o tom porozprávame, no a preto sa to dnes dostalo na program a to hneď ako prvý bod, na to, aby sme mali na to dostatok času. Na druhej strane však všetci vedia, že súčasne sa už uskutočňujú debaty medzi tieňovými, tieňovými spravodajcami aj, a aj medzi koordinátormi o otázkach, kedy a ako bude možné predkladať kompromisné pozmeňujúce návrhy. Viete, že návrh pani Kolárskej Bobinskej alebo k nemu bolo predložených mimoriadne veľa pozmeňujúcich návrhov, čo je tiež dôkaz toho, že mnohých kolegov zaujíma táto téma a chcú k nej prekladať vlastné návrhy. No a kolegyňa Kor- Kolárska Bobinská venovala, eh, investovala do toho veľa času a práce, a eh, aby sa neuskutočnili stovky hlasovaní, ale hm, len aby bolo predložených len zo pár návrhov. Samozrejme, Nebude to vo všetkých eh, prípadoch možné bez politického hlasovania. Bude sa musieť teda hlasovať a mm, dohadovať. No ja viem, že dohadovanie kompromisov znamená veľmi veľa práce. Milá kolegyňa už je medzi nami, takže pomaly je môžem dať slovo, pretože som už sám rozprával pomerne dlho. No a tým dostáva slovo teraz kolegyňa Kolárska Bobinská, aby nás informovala o tom, Aká je situácia aktuálna v súvislosti s týmto návrhom? Sú, mám ešte ďalšie informácie k vlastnému postupu, ale tie poviem neskôr. No a teraz dostala slovo kolegyňa Kolárska Bobinska. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova. No, áno, je tu istý zmetok v súvislosti s touto správou a ja som rada, že k tomu niečo doplníte, hlavne čo sa týka časového harmonogramu, pretože mňa trošku znepokojuje, že komisia žiada parlament o to, aby sme čo najrýchlejšie predložili našu správu. Takže tak aby komisia naše stanovisko e, pri vypracovávaní finálnej verzie energetické stratégie mohla zohľadniť. No a my sme skutočne sa snažili a eh, vyvinuli maximálne úsilie, aby sme našli nejakú dohodu a zhodu. No a zdá sa, že o správe budeme hlasovať na plenárnom zasadnutí potom, keď ju príjme komisia. Takže zvonka to bude vyzerať asi tak, že bez ohľadu na to, čo povieme k takéto mimoriadne dôležité veci, komisia to v podstate nebude zohľadňovať Momentálne čelíme aj ešte jednému problému, ktorý dúfam, že vyriešime, a totiž, že komisia príjme našu správu len 12 hodín po rozprave na výbore ITRE. To je mimoriadne nešťastné, pretože to bude signál vonkajšiemu svetu, že náš výbor a Európsky parlament komisia jednoducho neberie vážne. No a nechceme, aby vznikla takáto situácia a takýto dojem. No a čo sa týka niekoľkých bodov, tak iste ako viete, bolo predložených 428 pozmeňujúcich návrhov. Znamená to približne 10 pozmeňovákov ku každému odseku. Takže každý odsek tejto správy je kompromis. No a ja vás preto žiadam o pochopenie, pretože kompromisy nebudú obsahovať to konkrétne znenie, alebo nie, sú dôle, nie je dôležité to znenie, ale tie, tá podstata, tie myšlienky, rovnako kompromis, musí byť zrozumiteľný a pochopiteľný. Ja e, chcem robiť legislatívu pre ľudí, nielen pre nás. A preto chcem, aby to bolo jasné, stručné a výstižné. Už sa uskutočnilo prvé kolo zasadnutí tieňových spravodajcov a boli mimoriadne plodné a súčasne slubné pre záverečnú správu. Máme už len týždeň na to, aby sme dosiahli kompromis Takže to je skutočne veľmi krátky čas. A záverečný kompromis bude predložený budúci týždeň. Teraz je tu pár bodov, skutočne len zo pár, ktoré sú problematické a konfliktné. My sa budeme snažiť dosiahnuť kompromisy aj v týchto bodoch, ale ak nie, tak jednoducho sa budeme musieť hlasovať. Jedna z vecí, ktorá je konfliktná, je otázka jadrovej energie. No a to samozrejme, na to sú rôzne názory v, aj v EPP, ale aj v iných skupinách. Takže musíme nájsť kompromis. Je to veľmi dôležitá otázka pre energetický mix každej krajiny. A my budeme pracovať na kompromise a dúfam, že sa nám podarí tento kompromis aj dosiahnuť. Druhá vec, ktorá je podľa môjho názoru problematická, sú záväzné ciele energetickej efektívnosti a účinnosti. Ako viete, tak toto je veľmi náročná otázka ktorá je veľmi náročná pre niektoré členské štáty. O tejto veci sa samozrejme veľmi veľa hovorí. Ja odporúčam, aby všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú tejto veci a všetci, ktorí ma žiadajú o to, aby to bolo zaradené do správy, tieto by mali byť presunuté do správy pána Bensona, ktoré sa hovorí v rovnakom čase ako o, o mojej správe a sústredí sa len na e, energetickú účinnosť. Takže neotvárame túto debatu v rámci mojej správy, sústreďme sa na záväzné ciele. Ak to je kľúčové pre skupiny, a to v správe pána Bensona. Hlavným dôvodom, prečo o to žiadam, je že to, že si myslím, že správa a ďalších 10 rokov energetického plánovania pre Európu sa musí, musí sústrediť na hlavné politické gól, ciele a nie netreba hovoriť o, a treba o dôležitých veciach teda treba hovoriť. No a ďalšia problematická vec je financovanie. Ehm, energetika je skutočne oblasť, do ktorej sa neinvestuje dosť peňazí, ale súčasne potrebuje ehm, potrebuje veľké finančné prostriedky. Každý hovorí, mali by sme financovať to alebo ono treba podporiť to, treba podporiť tamto a tak ďalej. No a my budeme musieť <laughs> začať myslieť, povedzme, takým udržateľnejším spôsobom o otázkach financovania. No a v neposlednom rade ďalšia otázka, ktorá je veľmi dôležitá pre uh, prezidenta EP Buzika. A to je, skupiny na nákup plynu. Ja to podporujem. Metódy spoločenstva by sme mali podporovať aj v energetike. Je, alebo Európska únia ako celok dosiahne určite lepšie podmienky, čo samostatne členské štáty nezvládnu. Takže to je zhruba všetko. No a to hovorím preto, lebo pán Svoboda to, túto situáciu navrhol. Inak sa budeme snažiť a zaradiť do toho čo najviac pozmeňujúcich návrhov do kompromisu. Ale sú tu ešte v celom texte špecifické pozmeňujúce návrhy o špecifických otázkach. Takže my sme sa snažili takéto odseky dať do, eh, do nejakej jednej skupiny. Takže aj, aj pozmeňujúce návrhy sú zoskupené do takých tematických blokov. No a keď sa kolegovia pozrú na pozmeňujúce návrhy, tak eh, vidia, ktoré ktoré obohacujú správu alebo ktoré by sa dali stiahnuť. Jedna, dva alebo tri. No a máme ešte týždeň práce pred sebou. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý kompromis, tak ako sa zdá aj teraz. No a chcela by som poďakovať našim poradcom a zamestnancom, ktorí sú skutočne pod obrovským časovým tlakom a rovnako sa chcem ospravedlniť tieňovým spravodajcom za to, že ich tak naháňam. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. Ďakujem vám za tieto informácie a za druhé aj za to, že, sa, že pracujete pod takým veľkým, v takých nepriaznivých podmienkach. Ďakujem pekne. Ďalší kolega Róde. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať pani Bobínskej za, za jej prácu. Je to skutočne mimoriadne náročné. Bez sa mnohých pozmeňujúcich návrhov, aj keď si myslím, že doteraz ste odvedli veľmi dobrú prácu. No, všetci máme osobné priority, ale keď si pozriem, keď si pozriem pozmeňujúce návrhy, tak eh, tie výhody sú dobré. Naša strana sa stále orientuje eh, na obnoviteľné zdroje energie, financovanie, výskum a vývoj. No a ako ja sa tiež budem starať o to, aby správa zdôraznila eh, zelené hospodárstvo, obnoviteľné zdroje. A teda mňa až tak veľmi neznepokojuje podstata správy. Mňa znepokojujú viacej zmeny časového plánu, ktoré oznámila eh, komisia. Pokiaľ tomu ja rozumiem, tak eh, aj ten problém, o ktorom hovorila pani Bobinská. No a preto, pán predseda, dovolte mi to povedať po nemecky. Ja to pokladám za absolútne nepriateľné, že komisia že mení časový harmonogram. Ak je to tak, že komisia svoju energetickú stratégiu zverejní 27. oktobra. Nie je to správne, ale ak by to malo byť správne, tak navrhujem, aby náš predseda napísal list predsedo, napísal list komisii a jasne povedal, že pre ITRE a pre parlament je to jednoducho nepriateľné. Ale možno náš predseda by to mohol rovno objasniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán popredseda. Ja sa budem snažiť zodpovedať to. Takže poprvé, po potom, čo sme už už o tom hovorili počas Štrasbur- na zasadnutí v Štrasburgu. No a komisár Oettinger mi povedal, že to bude až 3. 3. E, novembra. Potom včera, predvčerom sa objavila tá správa, o ktorej ste tiež hovorili, že je to na programe 27. oktobra pre komisiu. A to rovnako ako vy e, vôbec nepokladám za dobré, pretože slovo treba dodržať. No a preto som sa hneď spýtal a dozvedel som sa včera večer z Otingerovho kabinetu, že to musí byť na programe 27. formálne, pretože 3. novembra má komisia Zelený týždeň. To bol pravdepodobne omyl, ale že to bude zverejnené až neskôr. No a dá sa predpokladať, že asi až 9. novembra. Takže to ja, to, z toho ja vychádzam a dúfam, že to tak aj bude. Ak sa to zmení, tak samozrejme budeme musieť vyhodiť dôsledky, no a samozrejme dôsledky aj preto, ako sa postavíme voči komisii, pretože už sme počasovým tlakom, našli sme riešenie podľa vzájomné um, spoločné riešenie. Dohodli sme sa na 3. novembra a dúfam, že to bude aj dodržané. Ak by sa to ešte raz zmenilo, tak sa budem, si budem musieť rozmyslieť, ako, ako ďalej, ale budeme musieť zmeniť asi aj náš <sighs> harmonogram. No a teraz ako ďalšia nasleduje pani Cavela, tiež tieťová spravodajkynia. Ďakujem pekne. Ja by som predovšetkým skonštatovať, že aj s pánom Butikoferom sme navrhli nové úvodné ustanovenie, ale skôr než prejdem k detailom, rada by som spravodajkyni pogratulovala. Skutočne urobila vynikajúcu prácu pracovala na téme, ktorá je veľmi dôležitá, skutočne strategická. Je to niečo dôležité pre EU aj pre občanov. Tak ešte raz vám gratulujeme, pani Bobinská. Pokiaľ ide o naše návrhy s pánom Butikoferom a s pánom Cukalom, sme navrhli nové úvodné ustanovenie, ktoré vyzýva Európsku komisiu, alebo pripomínam, že e, sa vyjadrila, že mala zámer E, že vykoná štúdiu pre akčný plán. A to sme aj my išli navrhnúť, alebo to navrháme v tom úvodnom ustanovení. A v odseku 4 z logických dôvodov sme navrhli termín zo strednodobého hľadiska a tam teda hovoríme, že máme dva krátkodobé akčné plány a aby to bolo logické, mali by sme tiež hovoriť o strednodobom hľadisku, keď hovoríme o akčných plánoch, ktoré budú pokračovať odseku 28 ku koncu tohto odseku sa hovorí, že že skupiny, energetické skupiny a regionálne skupiny by sa mohli zo strednodobého hľadiska vytvoriť, ale myslím, že pán predseda, by sme mali byť realistickejší. Na to by sme sa mali pozerať skôr z dlhodobého hľadiska, nie strednodobého, krátkodobého. E, mali by sme byť v našich dokumentoch predovšetkom realistickí, pretože ak chceme mať skutočné regionálne trhy obnoviteľných energií, tak potrebujeme viacej času. Buďme teda realisti a my tu navrhujeme, aby sme hovorili skôr o dlhodobom hľadisku a nie strednodobom. To je ten odsek 28 takmer na konci. A posledná poznámka alebo dodatok, to je bod 32. Tam sa hovorí o spoločenstve energie, ale mali by sme to aj rozšíriť ďalších aktérov, Blízky, Stredný východ. Pripomínam všetkým kolegom aj vám, pán predseda, že minulý týždeň v Štrasburgu pán komisár, pán Oettinger na pléne veľmi jasne potvrdil, že budeme zdôrazňovať alebo mm, e, brať do úvahy viacej tie krajiny, ktoré produkujú energie, napríklad Katar na Strednom východe. A v tom odseku 32 by som navrhla, aby sme dodali nasledujúcu vetu, a síce rozšírenie spoločenstva energií na krajiny, ktoré produkujú energie, ako napríklad E, krajiny e, v zálivu a stredného východu. Ďakujem pekne. Kolega Kürk dostane slovo ako ďalší, pretože sme sa dohodli, že tí, ktorí boli na zozname ako prví, aj prídu na rad ako prví. Takže kolega a potom budeme pokračovať v poradí zapísaných. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, Rád by som sa pridal k slovám svojich predrečníkov. Poprvé, pokiaľ ide o postoj komisie, to, tento je naozaj nepriateľný a ak zostane pri tomto, tak eh, to bude mimoriadne problematické a Európsky parlament nebude schopný zohrať úlohu, ktorá mu prináleží. Predseda komisie by to mal teda zohľadniť, hlavne pokiaľ ide o takúto mimoriadne strategickú otázku. To je prvá vec, ktorej súhlasím s predrečníkmi. Druhá vec, spravodajkyňa mala naozaj mimoriadne zložitú úlohu vzhľadom na obrovský objem tejto problematiky a vzhľadom na objem prišlých pozmaňovacích návrhov. Spravodajkyňa sa vyjadrila v tom zmysle, že by bolo najlepšie, keby niektoré pozmaňovacie návrhy boli stiahnuté že to by bolo pre ňu mimoriadne napomocné. Obávam sa, že to nepodarí. Ja by som skôr chcel apelovať za svoje pozmaňovacie návrhy, za ich podporu. Ide o štyri témy, ktoré tu načrtávam. Poprvé, vytvorenie pracovných miest. Správa naozaj e, poukazuje na to, že v budúcom finančnom rámci je potrebné naplánovať viac prostriedkov na investície v oblasti energie. S tým úplne súhlasím, ale myslím si, že toto navýšenie zdrojov má ísť hlavne na také investície, ktoré vytvoria pracovné miesta. Plán hospodárskeho oživenia e, nie je úplne kompletný, nie je úplne vyhovujúci. Máme ešte možnosť to skorigovať. Hovoríme teda o investíciách v oblasti energií a v tejto súvislosti musí byť zohľadnený aspekt vytvorenia pracovných miest. Ďalšia vec. A to vnímam pozitívne na tej správe, že odvážne sa tu menujú konkrétne niektoré investície, ako napríklad Nabuko, to vítame, s tým súhlasím ale pokiaľ ide o tú druhú revíziu, pokiaľ ide o to stanovenie cieľov, že tieto naďalej sú významné. Nemôžeme skrátka tieto ciele ignorovať, pretože to by bol nesprávny signál. A ja som presvedčený, že aj tu by sme mali postupovať podobne odvážne. LNG, Južný koridor, mediteránne prepojenie juh-sever, prepojenie medzi plynom, offshore zdroje, Severné more a tak ďalej. Toto všetko je potrebné v tej správe vymenovať, ale samozrejme, že tá správa nemôže byť úplne, úplne mm, dlhá. To bol druhý bod, tretí bod, e, stimuly na trhu je dôležité, aby sa zdroje navýšili. Ja súhlasím s podporou investícií, ale prostriedky spoločenstva istotne nebudú postačujúce na náležité financovanie. Takže je potrebné stimulovať trh, na to nemôžeme zabúdať. Myslím si, že by sme mali si stanoviť ako cieľ, aby členské štáty na trhu s energiou, harmonizovali stimuly, napríklad nejakou formou daňových úľav. Toto všetko môže spoločne prispieť k efektívnemu fungovaniu spoločného trhu s energiou. Štvrtý bod z mojej strany, tam ide o obnoviteľné zdroje energie. Ide tu o otázky povoľovania takýchto energií. Cieľom tejto správy istotne nie je zaoberať sa detailne otázkou obnoviteľných zdrojov energie. To je jasné aj mne, ale myslím si, že v kapitole o zabezpečení dodávok energie musí byť kladený väčší, väčší dôraz na obnoviteľné zdroje energie, pretože tieto môžu energetickú účinnosť zvýšiť a môžu znížiť závislosť Európskej únie na dovozoch, hlavne dovozoch plynu. Takže by sme sa mohlo, možno mohli zamyslieť nad tým, že by členské štáty mohli harmonizovať postupy pri povoľovaní obnoviteľných zdrojov energie. Mali by si navzorom vymieňať osvedčené postupy do roku 2020. Ja to hovorím ako zástupca členského štátu, e, kde je potrebných asi 40 či 50 povolení, aby vôbec bolo možné zrealizovať nejakú investíciu do obnoviteľných zdrojov energie. To sú teda otázky, ku ktorým som ja predložil pozmeňovacie návrhy a pevne verím, že e, sa im podarí dostať do tej konečnej verzie tejto stručnej správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte sa hlasí pán Šimanský, deňový správodajca, takže mu dám prednosť, pretože je deňový správodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád pridal k tomu, čo povedali predrečníci. Rád by som e, sa pridal k tým, ktorí boli nespokojní, vyjadrili nespokojnosť, pretože je mimoriadne pravdepodobné, že naša správa nebude mať absolútne žiadny vplyv na oznámenie komisie. My sme s našou prácou začali naozaj včasne, pred oznámením komisie a zrejme tou prácou absolútne že nesiahneme. Bolo predložených príliš veľa pozmeňovacích návrhov. Mnohí poslanci by radi vplývali na stratégiu Európskej únie, Európskej komisie v oblasti energie. Takže by som poprosil nášho predsedu, aby e, apeloval na dodržanie všetkých časových termínov, aby Európsky parlament bol vypočutý. Ja si myslím, že táto správa je dobrým východiskom, dobrým začiatkom. Naša, naša politická skupina predložila mnoho pozmeňovacích návrhov. Mám pocit, že mnohé kompromisy budeme schopní akceptovať. Ide o to, aby sme formou určitých dohôd budúcnosti boli schopní dosiahnuť lepšie podmienky pre občanov. Diverzifikácia zdrojov energie zohráva veľmi dôležitú úlohu a mala by byť prínosná hospodárska súťaž, konkurencia je dôležitá, je potrebné, aby poskytovateľia bojovali o zákazníkov. Toto je pre nás kľúčové. A ďalej je tu ešte potenciál atomovej energie. Nejde len o nízku úroveň emisí, pretože jadrová energia má málo emisí, ale sú to ďalšie výhody. My sa budeme koncentrovať na tieto oblasti a dúfam, že sa nám podarí e, včas ukončiť naše práce, aby bol náš hlas úplne využitý. Pán kolega Karin, základ ďalšie nech sa páči. Uh, uh, thank you very much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ak dovolíte, začal by som tým, že zavratulujem pani spravodajkyni za naozaj obrovský kus práce. Môže sa zdať, že tých pozmeňovacích návrhov je veľa, ale niektoré práce dostali návrhov ešte viac a ja som si že pani spravodajkyňa bude schopná predložiť nám kvalitnú správu. Chcem len zdôrazniť jeden aspekt tejto správy, ktorý podľa môjho názoru, teda, ktorá podľa môjho názoru je veľmi kvalitná. Tento aspekt tam ide o prepojenia, tak aby sme mali skutočnú sieť, funkcie schopnú sieť e, ako na trhu s elektrinou, tak aj na trhu s plynom. Samozrejme, že je potrebné ukončiť izolovanosť od spoločného trhu tých krajín, ktoré momentálne izolované sú. Toto je logické, automatické, ale má to ešte ďalší aspekt. Keď sa zamyslíme v krízových časoch nad tým, akú legislatívu by bolo možné prijať, aby sa zlepšila ekonomická situácia v našich členských štátoch, a ide o to, aby sme vo všetkých oblastiach podporili hospodárskú súťaž, pretože intenzívnejšia hospodárska súťaž znižuje napríklad spotrebiteľské ceny a energia nie je výnimkou. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa snažili o dosiahnutie skutočného jednotného trhu s energiou v Európe a predpokladom, podmienkou pre takýto jednotný trh je mať jednotné siete. Čiže cieľom tohto trhu by bolo poskytovať najlepšiu službu za čo možno najnižších nákladov konečnému spotrebiteľovi. Táto správa na viacerých miestach načrtáva túto problematiku. Ja som to len chcel zdôrazniť, že to ako parlament musíme podporiť že je potrebné vytvoriť siete tak, aby sme mali vytvorené tie predpoklady, na otvorený jednotný trh s energiou v Európe. Ďakujem, ďakujem pekne. Kolega Girek ako ďalší. Ďakujem bardzo. E... Ďakujem pekne, pán predseda. Ide tu o naozaj mimoriadne zložitý text, ktorý mala za úlohu predložiť pani Kolárska Bobinská. Ide o našu vlastnú iniciatívu a zdá sa, že sme už v tom návrhu pokryli všetko, všetko vybavili. Ale je to akoby také vyjadrenie nedôvery. Snažíme sa vylepšiť to, čo sme dohodli už v minulosti. Život sa často odkloní od pôvodných plánov. V prvom balíčku o klíme a energii sme stanovili, že uhlie ešte dlho bude zohrávať dôležitú úlohu v energetickom mixe v Európskej únii. Ale uhlie je určitou prekážkou, určitým bremenom, pretože by sme nemali len vsádzať na technológiu CCS, sekvestrácia a skladovania. Musíme využiť efektivitu konverzie. Ja súhlasím len s časti s tým, že podrobnosti je možné poriešiť v správe kolegu a nie v správe pani Kolárskej Bobinskej. Ako je to s tou brutoefektívnosťou? Veď tam je to predsa 80 keď v Maďarsku môžeme postaviť elektráreň, ktorý bude mať aj zariadenie CCS, ktorá bude mať zariadenie CCS a budú tam splnené aj ďalšie podmienky. Môžeme podobne postupovať aj v prípade ropných, e, ropných elektrární alebo mm, uholných elektrární. Podľa mňa tuto je ešte miesto na veľmi dôležitý pozmeňovací návrh Toto má byť len taká určitá inštrukcia pre komisiu, nejde o žiadne legislatívne uznesenie. Podľa mňa ešte môžeme skorigovať určité veci. Len vám chcem pripomenúť, že sme tento balíček spisovali pod vplyvom zelených. Zelení boli toho názoru, že COP15 je mimoriadne dôležitá záležitosť, že Európa celej, celému svetu môže ukázať, ako znižovať emisie CO2. No a potom prišla kríza a kríza v oblasti energetiky stojí pred dverami Polska. V Polsku máme energetický mix založený hlavne na uhlí. Takže preto by som bol rád, keby ste podporili môj pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne. Pán kolega Svoboda ako ďalší. Ďakujem, pán predsede. Ja sa chcem tiež poďakovať kolegyni Koloreskej Bobinskej za odvedenú prácu. Len niekoľko poznámok. Je samozrejme ťažké navrhnúť takú všeobecnú stratégiu, keď prichádzajú mnohé pozmeňovacie návrhy, e, ktoré skôr zastupujú nejaké špeciálne záujmy, ale dávam kolegom za pravdu, že je dôležité tie špeciálne pozmeňovacie návrhy posunúť na iné miesto. Pokiaľ ide Eh, otázky energie, jadrové energie, tam môže byť len jeden eh, jeden teda e, názor, že chceme čo možno najnižšie emisie CO2. To sa vykladá v členských štátoch odlišne. Áno, samozrejme, že v Rakúsku budeme e, skôr podporovať vodnú energiu na rozdiel od iných krajín, ale to by nás nemalo brzdiť pred e, dosahovaním pokroku, pokiaľ ide o otázku znižovania CO2. Nechcem hovoriť špeciálne o uhli. Ešte jedna poznámka k e, finančným záležitostiam kolega Ďurk to načrtol áno, stále požadujeme viac prostriedkov z európskych fondov na vytváranie infraštruktúr a tak ďalej. A rozpočet, rozpočet to potom celé zoškrtá. Máme tu veľmi úzky korzet, ktorý predkladá rada a tento sa potom akceptuje. Takže sa musíme musíme si teda klásť otázku, či chceme všetci, všetky politické skupiny, aby toto prešlo, toto navýšenie. V tom prípade na to musíme, za to musíme bojovať na rôznych frontoch. Musíme si skrátka stanoviť, čo chceme. V Holandsku napríklad je snaha znížiť príspevky na jednu polovicu, no tak potom môžeme zabudnúť na akékoľvek navyšovanie, takže musíme prijať jasný, zaujať jasný postoj. A ešte posledná vec Kolegyňa Kolárska Bubinská to načrtla, otázku Európskeho energetického spoločenstva. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa zamysleli nad následovným. Máme zmluvu, Lisabonskú zmluvu, a ja si všímam, že čoraz viac odborníkov a politikov na národnej úrovni hovorí, že potrebujeme viac Európy, aby sme dosiahli rozumnú, racionálnu eh, politiku politiku oblasti energie. Aké kroky podniknúť? Prepojenie sietí, odlišné zvažovanie tých alternatívnych zdrojov, eh, obnoviteľných zdrojov, alebo aj tie, ktoré ste vy, eh, vy spomínali napríklad tá vyjednávacia pozícia, silnejšia vyjednávacia pozícia eh, z oči voči dodávateľom energie, krajiny Kaukazu, tam sme v konkurencii s Čínou o dodávky energie. Toto všetko hovorí za to, aby sa Európa viac aktivizovala v oblasti energetickej politiky. Samozrejme, že tie špecifika členských štátov zostanú zachované, ale musíme mať nejakú spoločnú európsku politiku v oblasti energie e, na vyššej úrovni, než tomu bolo doposiaľ. Alebo Tiež som hovoril s Mariom Montým, ktorý chce, aby sa vytvoril skutočný e, spoločný trh. Niektorí sú proti tomu. Spomeňme si na Rusko, pozrieme si na tie mocenské hry. My v Európe musíme vytvoriť takú stratégiu, ktorá pôjde cestou ukončenia e, spoločného trhu. Tretí balíček išiel týmto smerom. A posilnenie Európskeho spoločenstva energie, vrátanie podnikov, plynových podnikov, ktorí potom budú vystupovať spoločne, čo bude mať pozitívny vplyv na ceny energií a tak ďalej. Samozrejme, že toto vytvorí nie je jednoduchá úloha. Ja som si vypočul komisára Oettingera, ten vravel, že by sme sa mali eh, skôr zaobrať pragmatickejšími záležitosťami. Ako komisár má istotne pravdu, ale Európsky parlament a správa pani Bobinskej, my by sme takto mohli vyslať určité signály, že nie sme spokojní s tým, čo sa podarilo dosiahnuť, že chceme viac, že chceme viac bez toho, že by sme nejako napadali Lisabonskú zmluvu, veď bolo zložité takúto zmluvu dosiahnuť, ale na základe tejto zmluvy európska dimenzia energie môže byť posilnená, musí byť posilnená, považujem to za správne. Teším sa, že predseda Buzak toto aj podporuje. A ja by som bol rád, keby to kolegyňa Bobinska zakomponovala do svojej správy, lebo to vysiela určité signály, ktoré nie je možné vyslať tými jednotlivými špecifickými správami. Takže ešte raz, môj dojem je taký, že v Európe všetci, ktorí pôsobia v oblasti energie, že všetci chcú viac Európy, určite nie menej, pretože vidia, že sa svojimi silami neustále dostávajú na určité hranice a že je potrebné, aby sa na východ Európa zastupovala jednotne. Ďakujem pekne. Ako ďalší dostal slovo kolega Mesároš. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we have to I have... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel zdôrazniť, že táto správa je mimoriadne dôležitá. Spolu s tromi kolegami sa i teraz sme predložili 5 pozmejúcich návrhov. Dúfam, že budú súčasťou správy. Ja veľmi oceňujem správu alebo snahy pani Kolárskej Bobinskej o to, aby to bolo úspešné. Európa potrebuje novú e, stratégiu pre energetiku na nadchádzajúce 10 ročie, e, ktorá zdôrazní bezpečnosť energetických dodávok, energetickú účinnosť a spoločný energetický trh. Keď hovoríme o energetickej politike, tak si musíme uvedomiť, že my konáme nie veľmi v prospech súčasných, ale budúcich generácií. No a preto výskum nových technológií je skutočne v tomto ohľade mimoriadne dôležitý. Dovolte mi eh, spomenúť ten veľmi diskutovaný projekt ITER. Nie len obnoviteľné zdroje energií, ale všetky formy nízkouhlíkových technológií treba podporiť. A to vrátanie zdrojov jadrovej energie. Ďalej, princíp solidarity je tiež mimoriadne dôležitý a musí byť súčasťou správy nie je to len v záujme konkrétnych členských štátov, ale všetkých krajín EÚ. Projekt Nabuko v tomto ohľade treba udržať, pretože tento zaistí náraz nezávislosti dovozov, dovozu plynu z Ruska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz kolega Balšitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat e, noriu padėkoti pranešėjai. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel e, tiež poďakovať spravodajkyni pani Bobinskej za správu, ktorá sa orientuje do budúcnosti a díva sa s optimizmom do budúcnosti. V skutočnosti, že bolo predložených 480 pozmeňujúcich návrhov, svedčí o tom, že to je veľmi dôležitá správa a nebude ľahké hľadať kompromisy. Ja súhlasím s pánom Svobodom, ktorý hovoril predo mnou. On povedal, že je najvyšší čas v otázkach energie a energetiky a mať viac Európy. Dnes um, už dlhé roky vedeme diskusie, diskusie, avšak je na čase, aby sme naše slova zmenili na činy. Bohužiaľ, na poslednom zasadnutí nebol na to čas, ja už vtedy som chcel niečo povedať, ale v každom prípade by som chcel poukázať na zmluvu e, medzi Polskom a Ruskom a na pokračovanie do roku 2045. To znamená, že tarify a podmienky budú stanovené na 35 rokov dopredu. A otázka znie, či to je správne, či to zodpoveda našej stratégii a či bude možné vybudovať takto stratégiu. Hľadať zdroje energii a poskytovať energiu za konkurencieschopné ceny. Ja myslím, že to, že Európska únia e, stojí mimo takýchto alebo neuzatvára takéto dohody, je podľa mňa e, nesprávne. Podľa môjho názoru je dôležité, aby v rámci e, rokovaní znel jeden európsky hlas, alebo aby Európa hovorila jedným jazykom. Je dôležité spájať tie energetické ostrovy. No a preto jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov zo štyroch v tejto správe hovorí o tom, že my ako parlament musíme zaujať stanovisko a už viac ako roka sme sa dohodli na tých hlavných aspektoch na skupina pre nákup plynu. To je veľmi dobré v rámci rokovaní s dodávateľmi z zahraničia. No a myslím, že vytvorením takéto skupiny by sme mohli mnohé vyriešiť, a čo by prispelo aj pri budovaní európskej energetickej stratégie. Ak súhlasíte, ešte 8 sú prihlásení, tak teraz ukončíme, uzavrieme zoznam rečníkov. Dobre, vidím, že nikto nie je proti, tak dávam slovo kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som rád pogratuloval pani Kolárskej Bobinskej, pretože predložila správu, ktorá je veľmi dobrá v tom zmysle, že je kompletná, vyrovnaná, zároveň rozumná. A to teda robí z tohto textu veľmi dobré východisko. A ja si teda myslím, že aby sme boli úspešní ako parlament aj ako patre, Nemali by sme prinášať pozmenujúce návrhy, ktoré budú nejakým spôsobom nekontinuálne alebo ktoré by narušovali text spravodajky. Niektorý je už sám o sebe dosť vyrovnaný. Ja som niekoľko pozmenujúcich návrhov predložil a snažil som sa, aby išli týmto smerom, aby tento text nejak upresňovali alebo aby ho trochu podľa mňa vylepšili, ale nechcem ho drasticky meniť alebo e, e, tú správu oberať o tie podstatné myšlienky. Takže myslím, e, keby sme toto robili, neišli by sme správnou cestou. Z mnohých pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené, pán predseda, ten problém, ktorý ja vidím v tých návrhoch, ktoré sú odôvodnené z príliš národných dôvodov, alebo tie návrhy, ktoré sa nechajú unášať utopiou. Alebo tie pozmenujúce návrhy, ktoré prinášajú témy, ktoré nie sú vlastné pre kompetencie alebo rámec tejto správy. Ak väčšina členov tohto parlamentného výboru, ktorý už preukázali svoju zodpovednosť, odbornosť, serióznosť a realizmus, ak budú spolupracovať s pani Kolárskou, aby sa dosiahli také kompromisné návrhy, ktoré budú rozumné, kde všetci konštruktívne v niečom ustúpia a samozrejme niečo aj získajú. Takto zabránime utópiám alebo príliš národným víziám, a to by bol kľúč úspechu pre túto správu, ktorá je veľmi relevantná, pretože určuje základné strategické línie pre našu energetickú politiku. Ak sa ak, sa, ak budeme postupovať e, podľa týchto usmerení, ktoré ja tu veľmi skromne navrhujem, tak ja si myslím, že túto prácu úspešne završíme. Ďakujem za pozornosť. Kolega Weber. Ďakujem pekne, kolega Weber. Ja by som tiež rád pogratuloval pani Bobinskej za jej prácu a tiež jej zaželať veľa odvahy, aby čelila té, tej lavíne e, návrhov, ktoré prišli. E, tá myšlienka trhu alebo spoločenstva energii funguje, alebo je tu už viacero rokov, hoci je veľmi komplikovaná. A teda vypracovame aj novú správu, ale táto nová európska stratégia pre energiu by mala mať aj sociálne aspekty a obsah. Dnes na našom kontinente viac ako 50 miliónov Európanov nemajú prístup k základnému komfortu, pretože nemôžu zaplatiť ich faktúru za energie. E, dochádza k skutočnej energetickej fraktúre e, v našich krajinách a v Únii. A ja si myslím, že aj v tomto texte tomuto treba čeliť smernica z roku 2003 a 2009 o plyne a o elektrine mala povinnú klauzulu sociálnych taríf pre tých najzraniteľnejších, ale tieto smernice sa v súčasnosti rešpektujú len v desiatich členských štátoch z 27. Z oči voči tejto situácii sa môžeme správať rovnako ako ministri energie, ktorí sa tu v septembri v Bruseli stretli a odvolať každý členský štát na svoju národnú situáciu a žiadať národné opatrenia, ale ja si myslím, že EÚ musí na úrovni európskej zasiahnuť a že by e, mal by sa vytvoriť pakt, ktorý by e, mal za cieľ opatrenia na zníženie e, toho Prahu alebo na zníženie limitu chudoby. Keď chceme ísť smerom k tomu spoločenstvu energii v Európe, tak sociálna dimenzia tam jednoznačne musí byť. Kolega Ďakujem pekne, teraz kolega Hökmark. Ďakujem pekne pán predseda. Dve také krátke úvahy. Jednak tým procesom, o ktorým sme hovorili, hovorili sme o oznámení komisie. No a k tomu môžem len povedať, že to je trošku zvláštne. V skutočnosti by sme mali mať taký prístup, že im by malo byť ľúto, pretože oni meškajú no, príležitosť zistiť, aké je stanovisko parlamentu. No a v závere sa rozhodnutia budú príjmať tu, v legislatívnych otázkach. To znamená, že my samozrejme musíme byť e, prísni a zásadoví. No a po druhé, čo sa týka podstaty, tak ako je už napísané v správe spravodajkyne, a, a teda gratulujem jej k takéto vynikajúcej správe, samozrejme, tak siete a prepojenia sú podmienkou alebo predpokladom spoločnej energetickej stratégie. Myslím, že nie je možné splniť eh, túto úlohu, vytvoriť lepšiu sieť bez toho a to treba zdôrazňovať. No a súčasne, pretože je to predpokladom pre využívanie externých aspektov energetickej stratégie, ako aj využívanie nových energetických zdrojov. No a preto si myslím, že projekt Nabuko je veľmi dôležitý a treba ho zdôrazňovať a treba o ňom hovoriť. No a súčasne by som chcel tiež zdôrazniť potrebu upozorniť na jedno z jeden z najdôležitejších zdrojov energie, a to je jadrová energia. A to bude aj v budúcnosti na to, aby sme dokázali zajistiť našu energetickú nezávislosť a aby sme mali priaznivú, respektíve environmentálne neškodnú produkciu energie. A myslím, že potrebu využívať jadro ako zdroje energie treba zdôrazňovať. Ďakujem pekne. Teraz Claude Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro. Rovnako ďakujem pani Kolárskej. Myslím, že to bola skutočne veľká výzva spracovať tých 500 pozmeňujúcich návrhov, avšak myslím, že tie kompromisné návrhy, ktoré sme včera dostali, tak minimálne tie sú dobrým základom a východiskom práce do budúcnosti. No, stanovisko a správanie komisie je skutočne provokatívne komisia predsa ne, nemusí, nie je žiadna potreba, aby hlasovala koncom oktobra. Keby hlasovali v polovici novembra alebo koncom novembra, tak ešte stále to stihnú do Rady ministrov energetiky. A myslím, že No, predseda hovorí, ja som to na začiatku objasnil. Začiatku, na začiatku novembra to práve, pravdepodobne, alebo termín komisie je pravdepodobne začiatok novembra. No už dobre, ale ja dúfam, a dúfam, že všetci budeme mať spoločné stanovisko, v tom, keď budeme tvrdiť, že komisia si môže dovoliť určitú mieru flexibility. No a preto by sme to mali <laughs> veľmi jasne aj povedať. Čo sa týka obsahu, tak niektorí kolegovia hovoria o novej stratégii. Ja si však myslím, že jedna z kľúčových vecí, ktoré treba v tejto správe zdôrazniť, je implementácia existujúcej legislatívy. V roku 2008 a 2009 sme prijali energetický balíček, rovnako smernicu o bezpečnosti dodávok plynu, rovnako klimatický balíček, smernicu o budovách. No a ak to všetko zrátame, tak v roku 2020 by podľa toho nebude Európa potrebovať žiadnu energiu v roku 2020. No a preto v podstate stačí implementovať to, čo bolo na európskej úrovni už rozhodnuté. No a problémom je, aby to štáty skutočne implementovali. Politika pre, pre tieto oblasti to sú tie najväčšie stavebné kamene na to, aby sme sa dostali k eh, energetickej bezpečnosti. No a ja tu vidím isté, eh, isté body, ktoré sú spodné. To je infraštruktúra, to tam stále chýba, to musí byť tiež vnútorný trh a vyššia bezpečnosť. Ďalej eh, plyn. Ja nepokladám za veľmi seriózne, že premiéry zasadnú vo februári, aby hovorili o energetickej bezpečnosti a ak sa tak stane bez akéhokoľvek dokumentu Európskej komisie, aby sa zhodnotilo, aké, aký bol dopad na získa plynu v Amerike na mm, trh z LPG a rovnako aká je situácia v Európe. Potrebujeme nejaké štúdie a napríklad Cambridgeská univerzita to predloží. Cambridgeská univerzita o niekoľko týždňov predloží relevantnú štúdiu. No a No a ďalej spoločné hm, externé dimenzie spotrebitelia rovnako potrebujeme našom, alebo môžeme, je tu ešte priestor na zlepšenie ochrany spotrebiteľov v tejto správe. A rovnako nás vyzývam, aby sme pokračovali v budovaní konkurencieschopného vnútorného trhu, alebo to nám ešte stále chýba. No a ja som prekvapený z pozmeňujúceho návrhu 95 pána Royla, Laneho a Goebbelsa, ktorí vyzývajú a žiadajú o odloženie všetkých iniciatív politiky hospodárskej súťaže, čo sa týka energetiky. Ja neviem, či to bolo, či to bol, bola nejaká chyba, ale to, že komisia do, konca, do roku 2018 nepredloží žiadne nové iniciatívy v oblasti hospodárskej súťaže, to bude znamenať, že v tejto legislatíve, no, tejto, tomto legislatívnom a v ďalšom legislatívnom období nebudú e, prijaté žiadne iniciatívy. No a to je problém. A preto žiadam, aby sme sa držali toho pôvodného termínu 2012. No čo sa týka rozpočtu, treba si uvedomiť, budú to e, s členskými štátmi určite veľmi tvrdé rokovania. My dostaneme určité prostriedky na energiu a ak alokujeme a peniaze, ktoré žiada projekt ITER, tak eh, to bude znamenať, eh, že spotrebujeme 9, približne 90 eh, celého rozpočtu pre energetiku na tento jeden projekt. To si treba uvedomiť. No a o tom treba hovoriť. No a posledná vec, môj drahý priateľ Alecho hm, hovoril si o nejakých utopických Otázka Neviem, či to súvisí s našim pozmeňujúcim návrhom a s energetickou a ďalej sa energetickým spoločenstvom. Medzinárodná agentúra pre energetiku má jeden scenár, kde 75 na európskom trhu s energiami je z obnoviteľných zdrojov. A to je realistický scenár. V roku 2020 bude stav 35 no a vtedy tam bude, budú celé dodávky. Viete, že napríklad Severné more má obrovské, obrovský potenciál. Takže ak keď to záležíme na efektivite, obnoviteľných zdrojoch, plyne a čo sa týka jadrovej energetiky, už máme Euratom. Takže ak chceme spoločenstvo nejaké, tak treba jasne povedať, čo chceme, aby toto spoločenstvo aj skutočne robilo. Ďakujem veľmi pekne. Pani Podimata, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rada pogratulovala spravodajkyni pani Bobinskej za vynikajúcu prácu, ktorú urobila. Ide naozaj o veľmi významnú správu, a budeme musieť urobiť všetko preto, čo je v našich silách, aby úloha Európskeho parlamentu a konkrétne nášho parlamentného výboru v takých otázkach, ktoré súvisia s energetickou bezpečnosťou Európskej únie, aby tie stanoviská bolo počuť, aby boli prijaté a aby boli zahrnuté aj do stanovisk parlamentu, aj komisie. Želám jej veľa síl, veľa šťastia pri riešení tej lavíny pozmeňujúcich návrhov, ktoré len dokazujú, aká významná je táto správa. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Vidal Quadras, budeme musieť e, zabrániť tomu, aby sa tu aplikovali nejaké príliš nacionalistické či národné logiky. Veľmi často upadáme do tejto chyby aj v rade a tiež sa treba vyhnúť aj tým utopickým myšlienkam, ale v každom prípade sa musíme zhodnúť na tom, že potrebujeme byť ambiciozní v energetickej stratégii EÚ na budúce desaťročie. Táto energetická stratégia sa predlžuje alebo je pokračovaním tej predchádzajúcej a samozrejme je logické, aby sme detekovali tie slabé body e, tej súčasnej legislatívy a stratégie, tak ako to naznačili predrečníci, overiť, ktoré boli tie slabé body aby sme navrhli ambiciozne návrhy do budúcnosti, aby sme vychádzali zo strategických cieľov EÚ v oblasti energetiky, tak ako sú zachytené v Lisabonskej zmluve. Aby sme takto podnietili bezpečnosť dodávok, konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a aby sme aj ochránili životné prostredie a zároveň bojovali proti klimatickým zmenám. Ak sa zhodneme na tom, že toto sú strategické ciele energetickej politiky a ktoré nás spájajú, tak potom si myslím, že naše politické priority pre budúce desaťročie mali by e, práve sledovať tieto ciele, teda musia prispieť k postupnému zníženiu našej závislosti od fosílnych palív musíme lepšie zadefinovať naše politiky, ktoré sú v environmentálnom, strategickom a energetickom balíčku, ktoré, ktoré boli nedávno schválené. Treba znížiť využívanie fosílnych palív obmedziť našu závislosť od dovozu energií z tretich krajín. A druhý rozhodujúci návrh je zlepšiť a rozšíriť európske zdroje a európske fondy, ktoré majú podporiť splnenie cieľov v tejto strategickej oblasti a musíme tiež venovať pozornosť alebo pripisovať veľký význam hľadaniu nových inovatívnych nástrojov. A ide už, či už o projekty infraštruktúry a podobne. Prezident Európskej komisie Barroso hovoril o euroobligáciách v tomto kontexte, že energetické projekty by sa mohli dostať do tejto kategórie A pokiaľ ide o oznámenie Komisie pre energetické siete našou treťou prioritou v súvislosti s novou energetickou stratégiou by mala byť modernizácia energetických sietí, predovšetkým elektrickej energie, pretože siete elektrickej energie, energie sú životne dôležité na rozširovanie obnoviteľných zdrojov energií. Napríklad počítadla teda elektromerače, ktoré budú inteligentné a tak ďalej. Aj tie sa spomínajú v tých cieľoch. A na záver, pokiaľ ide o tú vonkajšiu dimenziu tejto politiky, je rozhodujúce a na tomto bode by mal nástojiť aj Európsky parlament. oveľa viacej ako rada. EÚ musí konečne hovoriť jedným hlasom, jednotne aj v energetike, hlavne pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy s tretimi krajinami, aby sme zaistili diverzifikáciu energetických kanálov a energetických zdrojov samozrejme bez nejakej vnútornej konkurencie. Samozrejme súhlasíme eh, s tým South Stream projektom a súhlasíme eh, s realizáciou tohto južného koridoru, ale eh, v žiadnom prípade nechceme nejaké interné konflikty. Áno, Nabuko, nie, iným, proje- také, iným projektom také, takýto luxus, takéto spory si nemôžeme dovoliť jednoznačne nie interným a externým konfliktom. Napríklad Rusko. Našim cieľom je dosiahnuť bezpečnosť dodávok. Nejde o to, aby sme sa dostali do konfliktu s akoukoľvek krajinou, ktorá dodáva energie do Európy a už rozhodne nie s Ruskom. Ďakujem za pozornosť. Pani Úskok, nech sa páči mycket. Eh, ber också eh, om ursäkt. Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež rada ospravnila, pretože som prišla neskôr na túto schôdzu. Ale začnem s tým, že aj ja poďakujem pani Kolárskej Bobinskej, pretože urobila vynikajúcu prácu a za veľmi krátky čas. Nejako tieňová spravodajkyňa našej politickej skupiny Mám pocit, že máme tu veľmi dobré úvodné podmienky alebo predmežné podmienky na to, aby sme dosiahli uspokojivé kompromisy a kompromisy, ktoré budú, budú rozhodujúce na to, aby uľahčili výsledky, ktoré chceme dosiahnuť. Niektoré z najvýznamnejších bodov, ktoré sú dobre vypracované a zachytené v tomto návrhu, sa týkajú toho, že využívanie energií má byť čo najúčinnejšie, aby klimatické perspektívy boli udržateľné, rovnako ako perspektívy pre spotrebiteľa a rovnako aj sociálna perspektíva. Energetická účinnosť nevyzerá, účinnosť nevyzerá ako nejaká veľmi zaujímavá téma, ale keď si uvedomíme, že existuje široká, široký politický konsenzus k tomu, že sa máme sústrieť na energetickú účinnosť, pretože nám skutočne prispieva veľmi pozitívne, môžu sa urobiť obrovské úspory. Za súčasných podmienok môžeme dosiahnuť obrovský pokrok, obrovský plus, ale musíme tlačiť na členské štáty ktoré neberú tieto ciele energetickej účinnosti vážne. Musíme teda žiadať, e, aby boli lepšie výsledky v energetickej účinnosti. Tiež je pravda, áno, treba investovať, ale treba začať už teraz s tým, čo máme, čo už máme k dispozícii. A takýmto spôsobom môže byť tento návrh veľmi užitočný aj na podporu energetickej účinnosti. A teraz tá klimatická udržateľnosť. Tu ma trochu znepokojuje jedna vec – že by tu bola taká príliš utopická línia v tomto texte. My nechceme nejak presúvať nejakú myšlienku, že staré energie sú zlé a nové sú utopické alebo, utopické alebo niečo podobné. Takto by sme sa nedohodli. Potrebujeme perspektívu, ktorá je síce futuristická, ale zároveň strategická. Nemôžeme to len tak volať stratégia. Je dôležité, aby sme nestagnovali v súčasnej situácii. Je potrebné, aby sme sledovali aj dimenziu obnoviteľných zdrojov. Nezabúdajme, že to, čo bolo utopiou pred 20 rokmi, tak v súčasnosti je už pravdou. Takže ja sa nebojím, že by nás označovali za utopistov. Nie, je, je dôležité, aby sme boli odvážni do budúcnosti, aby sme nestagnovali len v súčasnosti, ale aby sme videli, čo je možné a realizovateľné zajtra. Ďalšia možnosť, čo aj spomínala pani Podimata, diverzifikácia. Áno, potrebujeme rozdielne zdroje, potrebujeme nové zdroje energií. Perspektíva spotrebiteľa, to je jedna z najdôležitejších vecí, pre moju politickú skupinu ide o to, aby sme videli, aká je situácia s konkurenciou na tomto trhu. Chceme pevné, solidné, pevné základy, čo najväčšie množstvo zdrojov. Niektoré členské štáty ako keby len niečo hádali alebo proste len predpovedali, čo budú potrebovať a čo by mohla byť dobrá dohoda s veľkými aktérmi e, tohto trhu. Je veľmi dôležité teda, aby sme na tomto trhu dosiahli transparentnosť a aby sa nejaké finančné nástroje nepoužívali tak, aby boli spotrebitelia tí, ktorí to celé zaplatia. Samozrejme, Európa nemá dostatok energie. Veľké oblasti alebo veľké vrstvy obyvateľstva majú nedostatok energie. Musíme byť solidárni eh, z oči voči tým, ktorí majú nedostatok, ale naša stratégia musí byť dobre zadefinovaná a musí začl- začleňovať, zahrňať aj ich. A teraz k energetickému mixu, alebo teda tá kombinácia viacerých energetických zdrojov. Je to akási návnada, ale nebolo by lepšie, keby sme mali strategický plán a v ňom by bolo zadefinované, čo by každý členský štát by mal zadefinovať svoj vlastný svoj strategický energetický mix. Ale to by možno vyvolalo protesty a aj nedostatok konsenzu pri tejto stratégii, ktorú chceme rozvíjať. V súčasnej diskusii máme krajiny, kde jadrová energetika je otázkou neustáleho boja. Táto otázka okamžite vyvoláva a vzbuduje vášne, keď sa o nej diskutuje. Ale e, na strategickej úrovni nemôžeme e, nútiť členské štáty, že by mali začleniť viacej jadrovej energetiky do svojho mixu. Ja si to ani neodvažujem také niečo vôbec navrhnúť. Existuje veľa zdrojov energií, takže skutočne stavme na diverzifikáciu. Energetický mix si, musí, si musia stanoviť jednotlivé členské štáty. Nesmieme ho vnúcovať. Kolega NN. Ďakujem. Nechcem Samozrejme, ale myslím si, že keď nebudeme sa vo všetkom zhodovať, tak myslím, že táto diskusia by bola fádna. Áno, chceme ten trh alebo spoločenstvo energie a vieme, že potrebujeme novú stratégiu, ale problém, že sme ostali len pri titule, pretože sa nezhodneme na tom, čo by malo byť v obsahu, čo by bola Európske spoločenstvo elektriky energia, aká by malo byť nová stratégia. Výzvy, ktorým bude v budúcich desiatich rokoch EÚ čeliť sú veľké. Ide o energetickú nezávislosť, energetické ponuky, ktoré budú hospodárne, diverzifikované, ktoré nebudú veľmi drahé, aby sme e, mohli pokryť potreby všetkých, nezabúdajme aj na klimatické, pardon, globálne oteplovanie a tak ďalej. A tieto výzvy e, sú veľmi náročné. A to, čo navrhuje komisia aj parlament, e, vlastne navrhuje hospodárskú súťaž, rozpad niektorých podnikov a privatizáciu. A výsledkom bolo, energia bola drahšia, menej e, e, efektívna pre spotrebiteľov a viacej príjmov pre firmy. E, energetické vlastníctvo krajín sme vyplienili v prospech niektorých súkromníkov táto politika je nielen urážkou inteligencie, ale z priemyselného hľadiska je aj veľmi nebezpečná pre bezpečnosť a hlavne v jadrovej oblasti. Prichádzajú nepriateľné chovania, ktoré spôsobujú, že ponuka sa zmenšuje, aby sme zvýšili cenu. Erare humanum est, teda chybide ľudské, ale s takouto správou naďalej pokračujeme v týchto chybách. A čo teda robiť? Čo robiť, ak nezrušíme neobnovíme všetky existujúce smernice, e, vytvoriť firmy, znovu ich nacionalizovať a cieľom by bolo, aby e, sme dosiahli existujúci trh, otvoriť také firmy, aby fungovali a vytvoriť európsku agentúru, ktorá bude mať kompetencie dohľadať na tento trh a, a zasiahnuť v ňom. Len takýmto spôsobom varí nakoniec budeme odpovedať na potreby európskych spotrebiteľov. Äh, Herr Grutsch, ich hoffe, das war richtig gesprochen. Vielen Dank, Herr. Pán Grubč, dúfam, že som to dobre vyslovil. Pán Gžip. Chciałbym powiedzieć ďakujem, predseda. Viem, že ste vyvolali mňa. Takže pre mňa sú dôležité hlavne dva prvky v tejto správe. Táto správa ako taká je naozaj mimoriadne komplikovaná, pretože otvára debatu o politike v oblasti energie do roku 2020. Toto je naozaj veľmi zložitá úloha a pani profesorka Kolárska Pobinská sa chopila tejto úlohy čo bol podľa mňa odvážny krok, ale zvláda to veľmi dobre, takže jej chcem pogratulovať. Dôležitým princípom je princíp solidarity v oblasti energie. Tento princíp je zakotvený v Lisabonskej zmluve a už aj v skorších dokumentoch. A kladie sa veľký dôraz na to, že politika v oblasti energie musí mať jeden cieľ a to zabezpečiť energiu za priateľnú cenu pre občanov. A občania, pokiaľ ide o energiu, majú veľký záujem a majú aj pochopenie, sú teda čakajú na konkrétne výsledky opatrení na úrovni EÚ, pretože to priamo vplýva na ich peňaženku a na mm, fungovanie spoločností malých či veľkých. Takže majú aj určité obavy a toto naozaj z verejnosti cítime a prichádza to sem k nám do Európskeho parlamentu. Rád by som vás upozornil na to, že tento dôraz na diverzifikáciu v oblasti strojov energie aj pokiaľ ide o toky energii, odkiaľ pochádzajú a kam teda smerujú. Mám na mysli Nabucco, terminály LNG, mám na mysli aj alternatívne zdroje energie, ale ide aj o hľadanie nových, nových eh, zdrojov energie priamo v členských štátoch. Toto všetko má mimoriadný význam. A má to určujúci charakter pre ďalšiu debatu aj na globálnej úrovni. Ďakujem spravodajkyni za to, že zohľadňuje špecifika jednotlivých členských štátov. Niektorí skôr uprednostňujú uhlie, iní skôr atom. Nemôžeme povedať, že by sa na európskej, v európskom meradle um, uprednostňovali nejaké konkrétne zdroje energie. Je tu vždy aj kritika. Takže toto vyplynulo napríklad aj z rozpravy, ktorá prebehla tu v tejto sále. Proces um, reformy, transformácie v oblasti zdrojov energie, hlavne v oblasti elektrickej energie. Tento proces bude určite chvíľu trvať a to samozrejme zabezpečí aj potrebnú spoločenskú akceptáciu. K tomu, čo povedal pán Videl Kvadrás, je potrebné zvážiť, či v tejto správe je možné, a je to naozaj prognostická správa, či by sme teda správe nemali vypustiť pozmeňovacie návrhy, ktoré sú príliš optimistické alebo utopistické. Nad by som používal to slovo utopistické. Ide o tie pozmeňovacie návrhy, ktoré um, vlastne majú príliš národnú tú dimenziu, vychádzajú z jedného hľadiska konkrétneho členského štátu. No a samozrejme, že našim záverečným cieľom, našim konečným cieľom je spoločná uh, politika Európskeho spoločenstva v oblasti energie, to je ten konečný cieľ. Musíme to zdôrazniť v správe, že musíme robiť všetko, čo bude v našich silách, aby tie konečné výsledky našej práce boli vyvážené. Takže gratulujem pani Kolárskej Bobinskej za odvedenú prácu. Ešte dám slovo stručne. Ďakujem a slovo dám na záver ešte pani Kolárskej Bubinskej. Ďakujem veľmi pekne. No a poviem to veľmi stručne. Ja myslím, že naše dnešné diskusie, respektíve tá dnešná mala veľmi vysokú hodnotu, bola vynikajúca. Nehovorili sme veľmi o e, strategických cieľoch a energetickej budúcnosti Európskej únie, bola predložená správa Európskej komisie, ktorá je veľmi dobrá. No a v tejto správe boli zdôr, bolo zdôraznených 5 najdôležitejších cieľov, takže my sa v rámci e, energetickej politiky budeme môcť sústrediť na to. Nesúhlasím s kolegom, ktorý tvrdí, že ak všetci budeme súhlasiť, tak je to Jednoduché nie. Treba prekonávať nové prekážky a treba vystupovať jednotenia. Bola prijatá Lisabonská zmluva, no a v diskusiách bez ohľadu na stranickú príslušnosť musíme my ukazovať, že nám ide o vybudovanie, vytvorenie spoločnej energetickej politiky. No a ja myslím, že naša dnešná rozprava o tom svedčí. Návrh správy bude v konečnom dôsledku kompromisom a výsledkom našej spoločnej správy, z práce. V tomto návrhu správy sa nehovorí len o solidarite, hovoríme tiež o záujmoch spotrebiteľov, v rámci kompromisného návrhu budeme túto myšlienku ešte ďalej rozvíjať. A pre nás všetkých to bude veľmi dôležité. No a čo sa týka jadrovej energie, tak dôležité je nájsť ten optimálny energetický mix. Dúfam, že tiež sa nám podarí nájsť kompromis, tak ako povedal niekto predo mnou, v Európe je v jednotlivých krajinách situácia rozdielna, tie rozdiely treba zohľadniť. V, sú krajiny, ktoré len pomaly a postupne prestanú používať alebo sa začnú znižovať podiel energie z uhlia. Ďalšia vec je, že existuje externý rámec energetickej politiky. Pre mňa bolo dôležité to v rámci správy, no ja som to rozvíjal ešte ďalej. My chceme dosiahnuť niečo, čo zatiaľ sa nám dosahovať nepodarilo. Chceme synergiu medzi internou politikou EÚ v oblasti energetiky a externou politikou. Ak chceme budovať spoločné siete, ak chceme vybudovať spoločný trh, tak musíme vyvíjať ešte väčší tlak na aspekty externej politiky. Iste budeme spolupracovať aj ďalej. Ďakujem pekne za pripomienky, poznámky a otázky. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel teraz poukázať na to, že nám to trvalo trošku dlhšie, takže sa budem musieť trochu poponáhľať. No a po druhé, by som si dovolil tiež niekoľko pripomienok. Kolega Turmes bohužiaľ už odišiel, ale konkrétne mňa oslovil, no a preto na to budem reagovať. Ja ten návrh, pozmeňujúci návrh, ktorý som ja predložil, nejde o nejaké narušenie hospodárskej súťaže. Dôležitá je tu otázka, kedy nastane ten správny moment, aby sme sa aby sme spreverili, ako sa zmenila situácia. No a z mojej skúsenosti eh, v rámci posledného balíčka o vnútornom trhu sme prijali také rozhodnutia, ktoré vôbec nezohľadňovali realitu. Takže ak rok 2011-2012 eh, sa bude aplikovať správa v členských štátoch, tak v roku 2012 sa dá len ťažko povedať, ako to funguje. Teda dá sa to, ale nie je to hodnotenie. Takže treba najskôr počkať a potom vyhodnotiť situáciu. Ak chceme konať rýchlo a vecne, tak niekedy tak treba postupovať. A už naposledy sme hovorili o tom, či máme správne podklady a veľmi intenzívne sme pritom sa dostávali až do konfliktov s komisiou. No a všetci, ktorí sa tu vyjadrovali ešte k jadrovej energetike a nechcú predpisovať, že všetky štáty, nechceme predpisovať, že všetky štáty musia používať jadrovú energiu. Rovnako ako nemôžeme hovoriť, že či musia používať uhlie. Jedinou výnimkou sú obnoviteľné zdroje energie, tam niečo predpisujeme. Myslím, že jadrová energia kolega Svoboda to povedal jasne, tam je dôležitá len otázka, že my umožníme členským štátom túto energiu využívať. A to je len jedna možnosť. O tom parlament už dávnejšie rozhodol. Ale nemôžu to byť predpisy. No a o tom sme už hovorili eh, viackrát. No a kolega Svoboda to povedal a No už schválili sme už aj zápisnice a tým sa dostávame k bodu číslo 5 dnešného programu. A to je revízia smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľad nad trhom. Slovo dostáva kolegynka Lara Komi, ktorá musela veľmi dlho čakať. Ďakujem pekne, pán predseda. Začíta v tomto momente práca nášho parlamentného výboru k revízii smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a dohľadom nad trhom. A je to príležitosť na prvú výmenu názorov. A ja by som rada hovorila o tejto téme. Táto smernica je 95 z roku 2001 a termín na transpozíciu bol január 2004, presnejšie 15. január. Európska komisia po januári 2009 publikovala správu o transpozícii aplikácií tejto smernice a tam istým spôsobom zhodnotila v praxi, e, ku čomu pozitívnemu došlo a rovnako poukázala na negatíva, ktoré ešte pretrvávajú. Transpozícia tejto smernice 95 z roku 2001 umožňuje alebo dáva určitej pole pôsobnosti alebo e, rámec pôsobenia netransponovala sa táto smernica harmonizovanie a mm, preto treba e, byť prísnejší a pri transpozícii sa skonštatovali e, v rámci pôsobnosti nejaké problémy, rovnako aj v prípade niektorých mm, výrobkov, ktoré spadajú do tejto smernice. Takže sú tu problémy s ratifikáciou a aplikáciou normy za posledné roky sa trh veľmi zmenil a preto Európska komisia spustila verejné konzultácie, aby zistila, či je vhodné revidovať túto smernicu. Článok 40 um, ehm, nariadenia 767 z roku 2008 uvažuje, či pred septembrom 2013 sa príde so správou o systéme bezpečnosti a dohľadu nad trhom a tie najproblematickejšie body tejto správy. V prvom rade kritérium, podľa ktorého sa stanovuje, či nejaký výrobok je, či nie je bezpečné. Bezpečný je to článok 3 smernice, ktorý hovorí, kedy môžeme povedať, že tento výrobok je bezpečný. Potom aj možnosť vysledovanosti tohto výrobku. Ja si myslím, že tento aspekt, aspekt je dôležitý. A v článku 5 je všeobecná povinnosť pre výrobkov dávať e, potrebnú informáciu o tom, aby sme mohli tento výrobok vysledovať, aby sme poznali jeho pôvod a teda musia označovať identitu výrobku, e, výrobcu, aj označenie, výrobné číslo a tak ďalej. Podľa mňa je to dôležité, aby spotrebiteľ mal všetky tieto informácie. Potom ďalší aspekt povinnosť notifikácie článok 11 smernice. To je povinnosť členských štátov notifikovať Európskej komisii možné opatrenia na tomu, aby sa zabránilo používanie výrobkov alebo ich predaj na trhu, ak sa považujú za nebezpečné. Štvrtý bod, ktorý je rovnako dôležitý postup, ktorý má použiť Európska komisia v prípade, že sa zistia výrobky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Je to článok 13 smernice, ale tam sú určité diskrepancie alebo rozdiely medzi členskými štátmi v aplikácii tohto článku a ja si myslím, že je vhodné revidovať smernicu v tomto článku. Treba nájsť riešenia, ktoré budú spoločné, aby Európska komisia aj členské štáty išli rovnakým smerom a rovnakou cestou. A ešte sú tu dva aspekty, na ktoré nesmieme zabúdať. A tak toto aj začlením do mojej správy. Poprvé, smernica aplikovala systém dohľadu na trhom, ten známy RAPEX, ktorý máme a mali by sme podporovať, pretože je to vynikajúci nástroj, ktorý spotrebitelia môžu a musia využívať spolu aj s priemyslom, aby sme vedeli, ktoré sú bezpečné a menej bezpečné výrobky. Ďalší aspekt je vylepšiť systém normalizácie a homologizácie výrobkov, tak ako to vyžaduje komisia od agentúr dnes ráno v, vo výbore IMKO, kde som tieňovým spravodajcom za EPP, téma o budúcnosti homologizácie výrobkov, tak tam sme um, stanovili veľmi dôležité usmernenia pre EÚ. Sme toho názoru, že rozvoj štandardizácie a vylepšenie niektorých postupov môže mať pozitívny vplyv na túto smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Posledné dva body aby sme zabránili prekrývaniu. To je veľké riziko, ak by sa prekrývali dve smernice, ktoré sú rozdielne, ale ktoré majú spoločné body, ako napríklad smernica pre hračky. Smernica, ktorá má svoj vlastný konkrétny cieľ, ale v smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sú určité referenčné body Nemali by sme vytvárať nejaké zmetočné situácie alebo nejasné ani nejaké prekrývanie, ale tá revízia smernice musí jasne zadefinovať rámec aplikácie týchto smerníc. Preto žiadame zjednodušenie textu. A to samozrejme bude brať napríklad do úvahy aj ochranu malých a stredných podnikov, aby im dali možnosť, aby mohli produkovať tovary, ktoré budú bezpečné, bez toho, že by ešte museli e, mať vyššie náklady na skúšky a testy bezpečnosti. A ešte ďalší bod. Dosiahnuť homogénnejšiu legislatívu. E, to je asi všetko, čo som chcela na úvod povedať. Snažila som sa byť čo najstručnejšia, pretože v predchádzajúcom bode sme sa dlho zdržali som vám samozrejme k dispozícii ako aj tieňovým spravodajcom, aby sme obohatili túto správu, aby sme vylepšili všeobecnú bezpečnosť výrobkov. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste to povedali tak rýchlo a stručne. No a ďalší je kolega Butikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňový spravodajca mojej politickej skupiny mám len niekoľko pripomienok z nášho hľadiska je, dôlež, sú dôlež, je dôležitých 5 bodov. Poprvé, treba sa venovať otázke, prečo dozor nad trhom v minulosti nefungoval alebo nefunguje a aké sú príčiny a možnosti nápravy. Po druhé, sme za to, aby sme vykonali nezávislú certifikáciu treťou stranou. Po tretie, dôležitá je lepšia spätná vystupovateľnosť produktov, pôvodu produktov a procedúr, procedúr alebo postupov, hlavne v prípade nebezpečných výrobkov. Po štvrté, podľa nášho názoru, a sa dá ešte veľa urobiť v rámci spoločného stanoviska toho, aby ANEC, e aby EUC Napríklad vo vzťahu k otázke, ako čo najrychlejšie konať v prípade eh, bezpečnostných a zdravotných rizík a ako zabraniť tomu, že postupy štandardizácie trvajú veľmi dlho. No a po piaté, ďalej, čo sme hovorili aj s súvislosti s otázkou štandardizácie, tak my sme za fast track procedure, nejaké zrýchlené konanie na to, aby sme takéto pobyty skrátili. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Chcela by zareagovať ešte komisia. Ak nie, už to je. Ďakujem pekne. Takže tým môžeme tento bot škrtnúť a prestúpiť k ďalšiemu bodu, čo sú inovatívne financovanie, alebo čo je inovatívne financovanie na celosvetovej a európskej úrovni. No, kolega Marinesku je na to odborník a dostáva slovo hneď. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia navrhuje tri oblasti, kde je potrebné nájsť inovatívne zdroje klimatické zmeny, rozvojová politika a finančné výzvy. Nástroje inovatívneho financovania by mali zabezpečiť finančnú stabilitu a zároveň podnietiť ekonomický rast. Nástroje, ktoré majú za cieľ len finančnú stabilitu, tak eh, majú z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, hľadiska aj negatívne dopady tie nástroje klimatických zmien by mali mať dva ciele. Poprvé, e, strednodobé a dlhodobé správanie zníženia emisí CO2 a zvýšiť verejné príjmy. A hlavným cieľom vzdelávanie a výchova um, daňovými a fiškálnymi podnetmi. Vieme, že EÚ prechádza hospodárskou krízou a toto by bola jedna e, z možností na riešenie energetickej krízy. Myslím si, že nájsť finančné zdroje a investovať ich do energetických infraštruktúr je rozhodujúce, aby sme sa z krízy dostali. Zavedenie uhlíkovej dane alebo dane, e, takéto dane je veľmi dôležité. E, takéto dane a zdanenie v rôznych štátoch si síce mohlo byť rizikom pre vnútorný trh a tiež by zasahovalo do systému obchodovania s emisí. Európska komisia je za uhlíkovú e, daň aj pre krajiny, ktoré nie sú súčasťou toho emisného obchodovania. Časť príjmov z takéhoto zdanenia by sa malo použiť na opatrenia práve na zníženie emisí CO2 a na zlepšenie energetickej infraštruktúry vo všeobecnosti. Komisia musí zanalizovať potenciál fondov, ktoré nie sú viazané v zdrojoch rozpočtu, pretože tieto môžu byť významnými zdrojmi financií pre takéto projekty daň z finančných transakcií nesmie ohrozovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a musíme venovať pozornosť tomu, aby fondy z tejto dane sa dostali aj do iných oblastí. Prečo nie no, spotrebiteľom? A tiež by sme mali navrhnúť využívanie euroobligácií. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, kolega Rode. Uh, Ďakujem pekne. Ja podporujem vo všeobecnosti návrh stanoviska pána Marineska. Je to relatívne vyvážené a venuje sa tým sporným otázkam zdaňovania v tejto oblasti. Ja nie som proti využívaniu daní, aby sme prešli k eh, palivám nefosilného charakteru ale mali by sme si uvedomiť otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže v súvislosti s, so zdaňovaním uhlíka. Keď by sme mali uznať, že či by príjmy z týchto daní nemali byť účelovo viazané, teda či takáto účelová viazan, viazanosť nie je nejakým precedensom, naozaj problematickým. Už myslím, že by bolo veľmi zložité toto presadiť na rade, teda účelovú viazanosť príjmov z akýchkoľvek daní na akékoľvek špecifické účely. Nože na záver by som sa ešte rád vyjadril k finančnej stabilite, k financovaniu ako takému, k potrebe dodatočných prostriedkov. Toto absolútne nesúvisí s chartou, toto sú úplne odlišné nástroje. Finančná stabilita a snaha získať dodatočné prostriedky do rozpočtu. Ja si nemyslím, že tieto dve veci by mali byť hádzané do toho istého vreca, teda spomínané v, tej, v tom istom dokumente. Ďakujem. You... Pani Ford, ďakujem pekne. Iste viete, že som členkové výboru ECON a ja mám pocit, že toto je oblasť, ktorej by som ja mohla byť napomocná v tomto výbore. Tým, že vás poinformujem, o inovatívnom financovaní, o tom, čo sme sa o ňom dozvedeli vo výbore ECON. Áno, Európa potrebuje financie na infraštruktúru podľa stratégie 2020 nielen v oblasti energie, ale aj v oblasti digitálneho hospodárstva, v oblasti výskumu a inovácií. Ja sama som sa zaoberala financovaním projektov a ja som za to, aby sa efektívnym a inovatívnym spôsobom používali ako verejné, tak aj súkromné prostriedky na financovanie veľkých infraštruktúrnych a ďalších projektov. Včera výbor EKON realizoval vypočutie s Európskou investičnou bankou. Tam sme sa čo to dozvedeli o tom, aká je stanovisko k projektovým bondom, k eurobondom, ktoré Barozo nedávno vo svojom prejave náčrtol. Nedostali sme nejaké detailnejšie informácie, ale Európska investičná banka vraj spolupracuje s Európskou komisiou aby viac než 1% HDP išlo na finančné nástroje. Malo by to byť 10 až 20 EIB hovorilo o tom, že by sa mali využívať rôzne špeciálne mechanizmy na financovanie infraštruktúr. EIB by tam využívala napríklad aj subordinated debt alebo equity, e, teda takéto verejné financie, aby stimulovali e, súkromný sektor na poskytnutie financií, takéto špeciálne mechanizmy, napríklad sekuritizácia, tak e, rizikový kapitál aj v oblasti verejného financovania toto sú zdroje takýchto inovatičných finančných eh, nástrojov, alebo je to práve takéto nástroje, ich zneužívanie, ktoré spôsobili finančnú krízu, takže musí byť naozaj mimoriadne obozretní, ak budeme využívať eh, takéto nástroje na stimuláciu súkromného kapitálu. Takže celé to musí byť riadne kontrolované. Ja by som chcela predložiť pozmaňovací návrh v tomto zmysle. Uh, aby sme zabezpečili, že takéto štruktúry budú transparentné, zverejňované, že tu budú usmernenia, kontrola, dohľad a tak ďalej. A teda e, že tu bude nejaká e, demokratická podradenosť, skladanie účtov. Ja som bola veľmi prekvapená, že Európsky parlament vôbec e, nebol náležitým spôsobom konzultovaný. Takže je tu naozaj celé spektrum projektov, infraštruktúra, energia, to sú projekty, do ktorých musíme byť aj my zapojení. Je to naozaj veľmi vzrušujúca domena. Takže toľko k tým investíciám. Pokiaľ ide o tie uhlíkové úvery alebo teda kredity. Mnohé krajiny vrátane tej mojej podporujú uhlíkovú daň. Mali sme ich už viacero rokov, ale nechcem, aby to bolo na európskej úrovni. Môžeme zdieľať osvedčené postupy, skúsenosti, ale nemusíme to harmonizovať. Takže k tomu sa zrejme tiež vyjadrím formou pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujem. Ešte tu mám štyroch rečníkov prihlásených. Mohli by ste sa prosím všetci pokúsiť byť trošku stručnejší, lebo ešte máme ďalšie body na programe. Pán Žado ako prvý. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem kolegovi Marinesku za návrh správy. Niekoľko komentárov podporujeme spravodajcu, keď hovorí, že je potrebné rozšíriť uhlíkovú daň že treba maximálne dosiahnuť európsku koordináciu k uhlíkovej dani. Tam treba nájsť správnu rovnováhu medzi koordináciou, európskou koordináciou a to samozrejme nemá brániť členským štátom ísť ďalej, ak majú inú hierarchiu. Samozrejme, nedarí sa nám vždy európska harmonizácia, harmonizácia keď e, niektoré krajiny chcú ísť ďalej. Máme tu takýto návrh smernice a samozrejme sú tu prostriedky, ako zmeniť ten obsah, pokiaľ ide o energiu a teda dosiahnuť mm, aj to financovanie aj vďaka takejto dani. Otázka ETS, bol tam európsky záväzok tých 50 tých príjmov, že by išli e, teda z tohto emisného systému. Nesmieme na to zabúdať. E, to samozrejme, keď hovorí o dražbe, keď hovorím o dražbe kvót, tak sú tam aj tie bezplatné alokácie alebo pridelovanie kvót, ale podľa nás tento systém nie je najúčinnejší ani pre príjmy, ale hlavne aj pre ochranu priemyslu od rizika straty konkurencieschopnosti. Takže mali by sme sa snažiť o rovnováhu, tak ako to navrhuje Európska komisia medzi jednotlivými prvkami e, v tomto emisnom systéme obchodovania a zároveň sa snažiť aj dosiahnuť európske, podada ochraniť európske podniky, hlavne tie, ktoré sú skutočne ohrozené. Tiež by sme mohli dodať e, do takéhoto financovania nemíňanie. Vieme, že je veľa výdavkov e, na podporu fosílnych palív. Keby sa toto financovanie zastavilo, tak ako to žiadal parlament aj G8, aj to by bol zdroj financovania. A na záver, komisia a Európa začlení letectvo do tohto systému obchodovania s kvotami. To umožní zvýšiť príjmy tohto obchodovania. Uvidíme, či v rámci tohto systému alebo v rámci medzinárodných dohôd začleníme aj námornú dopravu. Aj to by umožnilo získať určité zdroje financií. Ďakujem a my v tomto zmysle predložíme pozmenujúce návrhy. Pada. Kolega Mikrofón. Tänan arvamuse koostajad heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa ette... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať autorovi stanoviska za veľmi dobré návrhy. S väčšinou z nich súhlasím, ale máme nejaké vlastné. Naša politická skupina hovorila o otázke uhlíkového zdaňovania a ja osobne si myslím, že by komisia mala zanalizovať potenciálne dopady takéto dane a potom by mala prísť s návrhom paneurópskej uhlíkovej dane. Európska, európsky systém e, obchodovania s emisiami a takáto daň by sa navzájom doplňali. Vieme, že balíček pre klímu z roku 2008 obsahuje aj zdieľanie bremena. Všetky členské štáty prijali eh, záväzné eh, záväzky v tejto súvislosti. Preto si myslím, že pán Európska uhlíková daň by mohla pomôcť presne členským štátom tieto povinnosti si splniť, tieto záväzky si splniť. Koordinovaný prístup na EU úrovni na postupné zavádzanie princípu znečisťovateľ platí. Toto by viedlo k možnosti znižiť iné dane, k možnosti znižiť náklady práce a toto by zvýšilo konkurencieschopnosť Európskej únie. Súhlasím s autorom stanoviska v tom, že sa musíme zamerať na koordinovaný prístup, pretože toto je ten najvýhodnejší prístup pre Európsku úniu. Istotne by sme však nemali sankcionovať také členské štáty, ktoré už e, prišli s vlastnými iniciatívami. Ja zrejme predložím niekoľko pozmeňovacích návrhov, napríklad o tých zelených obligáciách, európskych zelených obligáciách a ich cieľoch. A tiež si myslím, že by sme sa mali povenovať myšlienke európskych zelených bank, ekobank. Sú tu aj ďalšie nápady, ktoré by mohli pomôcť v oblasti inovatívneho financovania. Ďakujem. Kolega Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som členom som len náhradníkom v tomto výbore, takže ďakujem, že ste mi napriek tomu udelili slovo. Bol by som rád členom, mal by som byť členom a dúfam, že aj budem. Takže Chcem poďakovať kolegovi Marineskovi za to, čo povedal, naozaj je to veľmi rozumné, čo on hovorí. Tá inovácia, inovatívnosť, to je tu kľúčové. Nemôžeme pokračovať v tom istom a dúfať, že to priniesie nové výsledky, takže sú naozaj potrebné nové opatrenia. Je tu viacero vecí, ktoré je potrebné urobiť. Poprvé, musíme presvedčiť členské štáty a občanov vo všeobecnosti, že je potrebné mať viac financií pre Európsku úniu. A je tu viacero opatrení, e, ktoré sa stretávajú s e, súhlasom, napríklad zmierňovanie dopadov klimatických zmien, e, potom obnoviteľné zdroje energii, celoeurópske siete, potom v svetle súčasnej recesie, e, nové dohľady v oblasti financií, hospodárstva, to všetko e, je vítané zo strany občanov, ale teraz musíme vyslať jasný signál, hlasný signál, že e, malé percento HDP ide na výskum a inovácie a že toto je nepostačujúce, že je potrebné toto navýšiť. Pán Marinesku poukázal na niektoré cesty, ktoré by mohli viesť tým správnym smerom, možno tie európske obligácie by boli takou najpriateľnejšou cestou momentálne a bol by som rád, keby celý tento proces začal čo možno najskôr, aby to teda celé bolo urychlené. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Rubich. Ďakujem, pán predseda. Financovanie v časoch takýchto kríz je veľmi dôležitým nástrojom. Chcem sa poďakovať pánovi Marineskovi. Podľa mňa prišiel s e, veľmi dôležitými vyjadreniami v tomto zmysle, hlavne pokiaľ ide o e, dražby CO2 aukcionovanie, výsledky týchto aukcií musia byť využívané tam, aby, tak, aby to poviedlo k dosiahnutiu cieľov. Toto dražby sa týkajú hlavne priemyslu, teraz znižuje to aj našu konkurencieschopnosť, pretože konkurenti z krajín mimo EÚ nič neplatia, preto je dôležité, aby to zdaňovanie CO2 v konečnom dôsledku uh, Eh, znášal, znášal spotrebiteľ. V takom prípade eh, by eh, platili aj túto daň aj mm, dodávateľia z mimo EÚ, čiže by to nenarušalo hospodárskú súťaž. Takže bolo by dobré zaviesť takéto zdaňovanie na úrovni konečného spotrebiteľa, pretože by to viedlo k zachovaniu konkurencie, schopnosti európskeho priemyslu, pretože by platili všetci rovnako. Uh, pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, e, tá by podľa mňa bola dobrá v prípade derivátov, tam, kde ide o veľké sumy, ktoré sa bez garancií dlhodobo umiestňujú na trhu. Mohli by sa zamyslieť nad tým, ako transparentní deriváty do budúcna a nejaká, nejaký malý poplatok na európskej úrovni by podľa mňa viedol k stabilizácii e, trhov. Ďakujem. Ďakujem pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Zajtra budeme hovoriť o európskej priemyselnej politike a budeme nútení hovoriť aj o financovaní, o financovaní inovácie. To je téma, o ktorej teraz hovorím a je to veľmi dôležité, pretože vieme, európsky rozpočet nenarastá a ani sa neplánuje, že by v blízkej budúcnosti narástol, ale potrebujeme zadefinovať priority a teda potrebujeme byť inovatívni aj pri financovaní, koherentní a hovorí to aj návrh stanoviska, ale to nemôžeme vyriešiť na národnej úrovni, pretože tam by sme vytvorili rozdiely a disparity a nikdy by sme nemohli hovoriť o európskej priemyselnej politike, ak sa nedohodneme o metóde financovania ale musíme posilniť konkurencie, schopnosť európskeho hospodárstva, Projekty a úvahy o uhlíkovej dane sú veľmi zaujímavé a je potrebné, aby sme túto myšlienku prehlbili a prinútili komisiu, aby prišla s konkrétnym návrhom. Ak sa nám to nepodarí, potrebujeme politiku reciprocity v tom zmysle, alebo preto, že keď chceme znižovať emisie CO2, to má vplyv a je potrebné, aby tieto opatrenia sa prijali celosvetovo. Ak to urobí len Európa, vytvoríme ťažkosti pre konkurencieschopnosť našej ekonomiky. Preto tá politiky reciprocity môže uvažovať aj o takých mechanizmoch e, vylúčenia uhlíka. To sú teda mechanizmy, ktoré treba preštudovať a to sú, myslím, aj zaujímavé smery, ktorými by sme mohli ísť a ktoré sú napojené na európske hospodárstvo a na európsku priemyselnú politiku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Marinesku, nech sa páči. Pán predseda, len stručne chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili len sa stručne vyjadrím k tomu účelovému viazaniu. Ja viem, že to vyvolá veľkú debatu, pretože členské štáty by si radi zachovali tieto prostriedky vo vlastnom rozpočte a využili podľa vlastného uvaženia. Ale chcem vám uvieť jeden príklad. Keď zavediete daň na emisie CO2, pre lietadlá. Nebolo by len správne využiť časť týchto prostriedkov na výskum a vývoj nových motorov tak, aby sa znížili emisie? Ja si myslím, že to je len logické. Ale viem, že to istotne by bola veľkú rozprávu. Ešte raz veľa vďaka za vaše pripomienky a buďte si istí, že to všetko zohľadním. Merci beaucoup. Ďakujeme. Ešte lehota 12. oktobra na poludne. Ďalší bod programu, sedmička. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Korejskou republikou. Kompetentným je tu pán Kaspari. Nech sa vám páči. Ja, Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, v roku 2007 Rada povrila Európsku komisiu rokovať so Severnou Kóriou, s Tereskou republikou o dohode o voľnom obchode. V oktobri 2009 bolo, bola dohoda parafovaná podľa Lisabonskej zmluvy. Dostali Európsky parlament nové kompetencie, kompetencie a táto dohoda ako prvá obchodná dohoda pred vstupom do platnosti musí byť schválená Európskym parlamentom. Ja nemusím hovoriť, že medzinárodná dohoda sú veľkým zdrojom rastu a zamestnanosti pre medzinárodný obchod je veľkým zdrojom zamestnanosti eh, Európskej únie. V niektorých eh, regiónoch eh, viac ako 50 pracovných miest závisí od exportu. No, zo štúdií vyplýva, že tak ako korejské aj európske hospodárstvo bude profitovať z tejto dohody HDP v EÚ a Kórii stupne, no a až od 80 2% narastie export. Jedným smerom a druhým smerom to budú, bude 32%. No a celá až vo výške 1,6 miliardy eur ročne sa ušetrí. Európska únia získa alebo vznikne obchod v objeme niekoľkých miliárd eur ročne. No a väčšina priemyselných odvetví v Európe, či už je to potravinársky, farmaceutický, strojárenský, sa o tejto dohode vyjadrili veľmi pozitívne. Celý automobilový sektor hlási problémy, a to nie subdodávateľia ale výrobcovia aut. No a preto predpokladáme nejakú ochrannú doložku a reagovať na ich, na ich obavy. Keby napríklad dovoz automobilov skôr z Korejského poloostrava výrazne narastol, tak by sa spustili ochranné mechanizmy. No a myslím, že tou správou v prvom čítaní v parlamente už bola odbavená no a kolega Salba z EPP je autorom. No a touto správou skutočne vyriešime väčšinu obav, obav automobilového priemyslu. No a ja navrhujem, aby sme odporúčili ratifikovať túto dohodu na no v druhom kroku, o ktorom nebudeme teraz hovoriť tu, ale pre nás parlament je to dôležité, je tá ochranná doložka. No a situácia je taká, že stále sa snažíme v rámci prvého čítania dosiahnuť dohodu v parlamente sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. To znamená, že máme základ eh, ako spoločné stanovisko a dúfam, že rokovania s radou budú ešte v tomto roku ukončené. Ďakujem pekne. Mhm. Ďakujem pekne. Pán Kelly chce niečo povedať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pánovi Kašparimu. Kašparimu za jeho prácu hovoril o prínosoch tejto dohody pre hospodárstvo. Mňa zaujíma, aké sú konkrétne prínosy pre polnohospodárstvo v Európe, v Európe pretože to je teraz taká citlivá, citlivá otázka, ktorú nikto v podstate nerieši. Takže môžete, môžete nám povedať, aké budú prínosy pre polnohospodárstvo a dať nám no, nejaké detaľnejšie informácie. Ďakujem pekne. Kolega Marinesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja úplne súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo, čo povedal pán Kaspari. No a tá, že táto dohoda spôsobila mnoho diskusí za automobilovom priemysle no, nie je veľmi veľa, čo môžeme povedať. Je to len nejaké konzultačné stanovisko, ale zdá sa, že my nemáme žiadnu možnosť nejak zmeniť tú zmluvu. Myslím, že by sme mali využiť nejaký mechanizmus na to, aby sme zaistili eh, náležitú mieru ochrany, aby v žiadnom sektore dovoz nenarastol eh, nejak výrazne. A to platí hlavne pre malé alebo ľahké vozidlá a súkromné automobily. No a komisia by nám mohla predložiť nejaké záruky, že pravidlá a normy pre emisie CO2 v Koreji nebudú spôsobovať žiadne ďalšie problémy pre vývoz EÚ. A myslím tým hlavne vývoz automobilov. Potrebujeme eh, sa vyhnúť vytváraniu nejakých nových netarefných bariér. A súčasne je nová dohoda, o ktorej sa rokuje medzi USA a Koreou že všetky výhody od Koreji, e, ktoré udeluje USA, tak sa udeli aj EU. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Kolegyňa Ford. Ďakujem veľmi pekne. No už to, čo som chcel povedať, už bolo povedané. Je to prvá za dohôd o voľnom obchode. No a ja súhlasím, že prináša veľké výhody a prínosy. No a zajistiť úlohu parlamentu. Zdá sa mi zvláštne, že máme len nejaké poradné stanovisko. Som rada, že môj kolega Robert Sturdy, ktorý sa tam zaoberá v inom výbore, zaistil nejaké záruky alebo ochranné dĺžky e, je zvláštne, že automobilový priemysel o tom hovorí, o tom vrátení cla, ktorý by priniesol výhody tým, ktorí by výrobu chceli preniesť z Európy do nejakých iných častí sveta. A to samozrejme nechceme. A áno, mali by sme si uvedomovať tie necelné alebo celné bariéry, ktoré existujú tak ako bolo povedané. Takže myslím, že parlament musí zohrávať veľmi blízku úlohu a všetky všetky procesy treba monitorovať no a ak nemôžeme meniť text, tak musíme zaistiť, aby v budúcnosti fungovali. Ďakujem pekne. Kolega Kaspar, ešte raz chcete niečo povedať? Dobre, ja len stručne zodpovedám na otázky. Prvá otázka bola polnohospodárstvo. Tak clá tam skutočne dramaticky klesli. tak sa otvorí, pretože clá na jednej strane boli zrušené čiastočne. Jeden prí, príklad od vstupu zmluvy do platnosti, tak clo na alkoholické nápoje bude nulové. Myslím, že je to veľký potenciál pre írsku Irsku whisky. A preto európsky producenti, napríklad aj pestovateľia a výrobcovia vína, a potom podporovali. Nož, je pravda, že túto zmluvu môžeme povedať buď len áno alebo nie. Ja to ale nevidím tak hrozne, pretože keď sa rokovalo táto zmluve, ešte nebola prijatá Lisabonská zmluva, to znamená, že sme nemali práva spolurozhodovania, no a ako Európsky parlament, sme pred začiatím rokovaní prijali správu o Južnej Kórii. David Martin z poslaneckého klubu socialistov bol spravodajcom. No a my sme predložili naše stanovisko k dohode. No a keď sa teraz pozrieme, aké je znenie zmluvy, a keď sa pozrieme, aké, čo vtedy žiadal parlament, a tak zistíme, že v podstate nie je žiadny žiadny, alebo vo všetkých zásadných bodoch bol zohľadené, boli zohľadené požiadavky parlamentu. No a ďalšia vec. V rámci príjmania ďalších eh, dohod o voľnom obchode už parlament bude spolurozhodovateľom. No už aj ďalej Patrenia. Myslím, že Európsky parlament eh, v rámci prvom čítaní eh, prijal rozhodie o ochranných mechanizmoch. To je veľmi dobré zohľadňuje to obavy automobilového priemyslu a výrobcov automobilov. No a je tu možnosť zvýšiť clá alebo zaviesť clá, ak budú, bude dovoz európskych, teda korejských automobilov príliš vysoký. No a testom bude, či Korejci budú pristupovať k tomu vážne a hlavne či nebudú zavádzať nejaké nové netarifné, netarifné prekážky. Zaznelo tu už nejaké, nejaké normy pre emisie CO2. No. Komisia veľmi intenzívne rokuje s korejskou stranou, pretože už cítia, že to je pre nás dôležité, no a že Európska rada sa dohodla na talianský, na talianský tlak. A nezačať od 1. januára, ale až 1. júla budúceho roka. No a to nám dáva možnosť vyvíjať ďalší tlak na korejskú stranu a zistiť niečo o novom zákone, o emisiách CO2. Myslím, že koreci zistili, že to je pre nás dôležité. A ako som už povedal, nezavádzanie nových colných a necolných bariér bude tým testom. Takže ja myslím a teda dúfam, teda odporúčam, aby výbor odporúčil prijatie tohto, tejto dohody a výbor pre zahraničné, zahraničný obchod sa postaral to, aby ochranné mechanizmy vstúpli do platnosti v rovnakom okamihu ako aj dohoda. Ďakujem veľmi pekne. Žiadne ďalšie pripomienky. Nož, to je vynikajúce a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu a to bol číslo 8. Chceli sme parlament informovať o delegácii na 5. fóre o správe, 5. fóre o správe internetu vo Vilniuse 14. a 17. septembra. Kolegyňa Trautmann bola vedúcou delegácie a stručne nás teraz poinformuje, ak teda čo skoro príde. Počul som, že je už na ceste, takže skutočne je to otázka niekoľkých sekúnd. Počkáme teda, čo myslíte. Dáme si krátku prestávku. Bienvenue. Et euh, nous sommes, nous sommes quelques intéressés, nous sommes intéressés, c'est correct? Zaujalo, zaujímalo by nás. Deutsch, mon Dieu. Tá francúzština mi veľmi nejde, takže pôjdem po nemecky. Uh, Takže, milá pani kolegyňa, nás by zaujímalo, aké máte novinky o delegácii parlamentu na 5. fóre o správe internetu vo Vilniuse. Takže, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous présente des, des ex... Ďakujem, ja sa ospravedlňujem, ale bola som na schôdzi s rumúnskymi kolegami. Venovali sme sa aj nejak... S tlačou tam boli nejaké problémy. Rýchla správa o delegácii parlamentu Eh, vo Vilniuse. Neboli sme taký početný ako iné roky a fórum o správe internetu začalo v Atenách eh, vo veľmi symbolickom európskom meste, ktorý je chrámom demokracie a ukončili sme obdobie 5 rokov, aby sme otestovali ten nový spôsob, ako sa venovať otázkam bezpečnosti prístupu a rozvoja internetu. A vilniuské stretnutie bolo veľmi symbolické. Bola tam Pilar Castillo, Teresa Madurel, Francisco Susa Wagner, pán Van Nistelrooy, Maria Badia i Kučet. Citis, Ivelo Calfin et Marc Chacun. Nous avons eu un... Všetci títo členovia e, mali viacero bilaterálnych stretnutí, boli to interparlamentné stretnutie s Európskou nadáciou pre internet. Diskutovali sme predovšetkým o úlohe tejto nadácie ako platformy Eh, organizácie na prepojenie medzinárodnými parlamentami, medzi kolegami, ktorí spolupracujú aj s technickými odborníkmi, s firiem a z organizácií z občianskej spoločnosti. Eh, tiež sme sa stretli hm, s východoafrickými, tanzánskymi a ďalšími eh, poslancami z národných parlamentov. Títo predstavitelia z Kenie sa zúčastnia aj budúceho stretnutia a minulý rok sme sa rozhodli začať spoluprácu s nimi, aby sme sa venovali otázkam, ktoré sú pre nás spoločné a s litovskými kolegami, ale aj na žiadosť východoafrických kolegov sme sa venovali aj téme jazykovej diverzity. Stretli sme sa aj s britskými poslancami, ako je zvykom s veľvyslancom USA a s prezidentom Beckstremom z Lajkanu, aj s polským ministrom, ktorý má na starosti informatickú spoločnosť na prípravu polského predsedníctva a tiež z Komory pre medzinárodný obchod. A e, mali sme stretnutia s občianskou spoločnosťou. Valné zhromaždenie OSN koncom októbra rozhodne, či toto fórum bude pokračovať alebo nie. My si myslíme, že áno. EÚ v celku a Európska komisia, ako aj komisárka Redingová, aj parlament vďaka našej správe pána Wagnera tiež vyzývajú, aby táto kontinuita pokračovala v rovnakom otvorenom formáte a aby pokračovala aj tá inštitucionalizácia, aby to bol akýsi podorgán OSN. Komisia a belgické predsedníctvo by mali dosiahnuť jednomyselné rozhodnutie členských štátov k tejto téme. Takéto rozhodnutie, ak sa príjme, tak v Nairobi na budúcom stretnutí sa teda budú rozvíjať ďalejšie témy. Venovali sme sa takým témam, ako je ochrana detí, bezpečnosť a boj proti kyberkriminalite. Mm, sú to veľmi dôležité témy. Rovnako ako téma cloud computing, sloboda prejavu, digitálna sloboda a zorganizovali sme workshop, ktorý bol veľmi navštevovaný boli tam kolegovia, vystúpila pani Badia Kučet. Ja som moderovala prvú časť workshopu a druhú časť moderoval riaditeľ UNESCO pre tieto témy. Pracovali sme aj na neutralite netu, ohovorili sme o spektrách, o interoperabilite sú to veľmi zaujímavé témy a myslím, že by sme sa aj mohli venovať aj v budúcich diskusiách. A na záver, aké boli dojmy, prepojenie komisia parlament e, dobre fungovalo. Rada by som poďakovala všetkým tým, ktorí prispeli k tejto delegácii, jednak zo strany komisie a aj našim priamým prepojením bol pán Enrico Forti, ale aj jeho kolegom, komisárke pani Kreselej. My si myslíme, že v budúcnosti bude ešte dôležitejšie, aby sme dosiahli väčší vplyv a publicitu na takýchto stretnutiach. A bolo to trochu paradoxné, keď sme skonštatovali, aká bola rozdielná účasť Európanov a bohatá a že tam neboli Američania. Z našej strany došlo k veľkej politickej a inštitucionálnej mobilizácii. Boli sme tam my, parlament, komisia, rada a tak ďalej. Veľmi málo predstaviteľov súkromného sektoru z, Európa, z Európy ten diplomatický aspekt a priemyselný aspekt by sa mal viacej brať do úvahy pri budúcich stretnutiach. V budúcnosti budeme musieť diskutovať e, o ďalších projektoch, ako je Eurodik, ale tiež pôsobenie parlamentu a komisie v týchto témach. Už sme hovorili aj pani komisárke, že my musíme byť implikovaní a bolo by podľa nás rozumné, aby sme navrhli úsnu otázku s rozpravou na komisiu o otázkach medzinárodného trhu a k otázkam, ktoré spadajú do kompetencie nášho výboru ITRE, myslím na neutralitu, neto ale aj na spektrum, aj cloud computing, ktoré znamenajú veľký problém alebo istý problém aj pre legislátorov, aj pre priemysel. Ďakujem pekne. Má niekto nejakú doplnkovú otázku? Mali ste nás len poinformovať, to ste aj splnili. Ďakujem. To, čo ste povedali, prediskutujeme s koordinátormi. Sekretár potom pripraví konkrétny návrh. Ďakujem pekne, to je na dnes všetko. Koordinátori sa stretnú o dve minúty. Ďakujem.